Teda ako parlament pri hlasovaní ešte raz e, veľmi jednoznačný signál vyšleme, tak e, jednoznačne, ako sme to spravili dnes počas rozpravy. Ďakujem ešte raz všetkým. Gracias, señora Liotard. Con esta intervención cerramos el debate. Ďakujem pekne, pani Liotard. A týmto sme dokončili rozpravu a hlasovať sa bude zajtra na obed. Ďalší bod nášho programu je správa pána Kramera o priemyselných emisiách, e, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia, prepracované znenie. Ja si myslím, že mm, sa premiestnil, sa, zamenili sa komisári, takže vítame pána komisára Potočníka a Začneme teda túto rozpravu tým, že si vypočujeme spravodajcu pána Kramera. Nech sa páči, máte odteraz 4 minúty a potom budete mať na konci rozpravy ešte 2 minúty na uzavretie rozpravy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Zlý timing, pokiaľ ide o túto rozpravu. Chcel som byť svetkom víťazstva Holandska. E, dúfam, že e, to nie je nejaký zlý omen, že nejaké zlé znamenie, že e, sa to stane na že sa im to nepodarí teda a že vy ste ukázali, že áno, že je všetko na dobrej ceste. Dobre, každopádne e, dnes, respektíve zajtra, aby som bol presný, e, budeme uzatvárať legislatívny balík, o ktorom diskutujeme už ako rok. E, za to môžu aj európske voľby, ktoré sa medzi tým uskutočnili a takisto vstup do platnosti novej zmluvy o EU, teda Lisabonskej zmluvy, ktorá viedla k tomu, že sme museli viacero vecí prispôsobiť, ale myslím si, že keby sme mali dnes nejakým spôsobom vyvodiť nejaký záver, tak hovorím, že dnes vlastne teda hovoríme o kompromise, ktorý by sme mali podporiť. Chcel by som ešte eh, vypichnúť niektoré konkrétne aspekty, dva. A síce ide o eh, priemyselné zariadenia, eh, ktoré alebo teda aj podniky. Myslím, že v takýchto prípadoch musíme používať tie najlepšie dostupné technológie. V tom patričnom odseku sme našli ten najlepší kompromis na vašu adresu, pán Potočník, chcem len apelovať, aby ste pripravili to instrumentárium, aby ste lepšie zabezpečili, že tie priemyselné zariadenia, ktorých sa to týka v Európe, aby lepším spôsobom narábali s najlepšími dostupnými technológiami, ako to robia dnes. Veľa som počul v rámci tejto diskusie, jednej z tých vecí sa teraz budem venovať. Často sa hovorilo o tom, že používanie takýchto najlepších dostupných technológií je príliš nákladné a že e, hospodárstvo, ktoré je tak či tak v kríze, to ďalej e, bude viesť k zniženej konkurencieschopnosti. E, ja som z východnej časti Nemecka a ten ekonomický a ekologický kolaps v DDR bol aj z dôvodu toho, že zaspala tá technológia, že nešla dopredu. A myslím si, že každé odvetvie, každý podnik eh, na to, aby prežil, je, musí teda investovať do nových vecí, lebo ináč eh, stratí svoju eh, konkurencieschopnosť. A s týmto ruka, ruka v ruke ide aj znižovanie emisí. A myslím, že toto tú východiskovú pozíciu zlepší. Druhá časť tej smernice, a to je tá zaťatá pesť, ktorú som spomínal, to sú práve tie veľké zariadenia, ktoré sa týkajú spalovní, teda spalovní, spalovní odpadu do roku 2020, eh, respektíve 2023. Eh, budeme musieť upraviť aj oblasť práve takýchto eh, spalovní odpadu, ktoré nedosahujú tie požadované emisné, emisné kritéria. my vítame ambiciozne ciele, ktoré sa týkajú práve takýchto emisných kvót, ale keď ide o samotnú realizáciu, keď ide o pretavenie do konkrétnych legislatívnych, legislatívnych krokov, tak vtedy e, to začína byť tragické. Nie je celkom jasné e, členským štátom, koľko to bude stáť, koľko za to zaplatia a v princípe sú potom trestaní tí, ktorí sa vydajú vpred. A napríklad už sú aj teraz členské štáty, ktoré to robia e, vopred a ktoré sa teda pustia do toho a nakoniec sú ponechané samých v daždi, tak povediac. A to e, platí v prípade veľkých e, takýchto prevádzok a takisto aj spalovní odpadu. A to nie je vec nejaká science fiction, to, to je práve že otázka tých najlepších dostupných technológií. To je vec, ktorá ovplyvňuje konkurencieschopnosť a každopádne by takéto technológie mali byť e, zakomponované do fungovania takýchto podnikov. Čiže e, na, myslím si, že e, hovoríme o legislatívnom balíku, ktorý je podľa mňa lepší v porovnaní s tým, čo je v účinnosti. A preto chcem nabadať na všetkých, aby sme to podporili a ďakujem aj kolegom, ktorí za posledné dva roky pracovali v nelahkých podmienkach. Ďakujem za podporu pri tejto práci a aj za to, že väčšina politických skupín sa podpísala po túto prácu. Ďakujeme, pán Kramer. Teraz pokračuje rečník Nemčine. Bolo by horšie, keby sme to museli ešte zajtra riešiť niečo o futbale. Eh, Som si istý, že o, tom, o tomto budeme ešte veľa hovoriť. A teraz pán komisár Potočník. Vážený pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu, spravodajca Dobrý večer všetkým. Keďže som aj ja športový fanúšik, zdieľam názory, ktoré tu odzneli. Holandsko vedie 3-1, ak to niekoho zaujíma. To je celkom dobrá správa, ale návrh, o ktorom dnes hovoríme, naozaj stojí za to, aby sme boli prítomní tu v snemovni. Stojíme na Prahu dohody, ktorá sa týka priemyselných emisí a táto dohoda prinúti Európsku úniu znížiť emisie z veľkých priemyselných zdrojov a splniť naše cieľa v oblasti životného prostredia. Zároveň poskytuje možnosti na inováciu, na posilnenie metód trvalo udržateľného rozvoja a hospodárstva vedeného v tomto duchu. Avšak nedosiahli by sme takýto bod, keby parlament tvrdo nepracoval na, aj na tejto právnej norme. Preto by som rád poďakoval spravodajcovi, pánovi Kramerovi, aj výboru pre životné prostredie a bezpečnosť potravín za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli pri návrhu smernice o priemyselných emisiách. Táto smernica predstavuje významný krok vpred pri kontrole priemyselného znečistenia v EU. V súčasnosti sa nachádzame v situácii, keď priemyselné znečistenie tvorí vyše 80 vyše 40 ospravedlne sa tlmočník, pri prachových časticiach a vyše 40 pri oxidoch dusíka. Sme v situácii, kedy implementácia na miestnej úrovni pri rozličných aplikáciách najlepších dostupných technológií je skutočne veľmi rôznorodá. Preto je jasné, že status quo je nedostatočný nielen pri ochrane životného prostredia, ale aj čo sa týka konkurencieschopnosti a preto treba postaviť existujúcu legislatívu na piliere najlepších dostupných technológií, ktoré, ktoré budú hlavným pravidlom. Je absolútne nevyhnutné poňať vec takto a som rád, že parlament zdieľa moje presvedčenie. Zabezpečujeme, že priemyselné podniky po celej Európskej únie dosiahnu vyššie štandardy v oblasti životného prostredia budú lepšie ochraňovať životnú pohodu občanov a zároveň budú stimulovať hospodárstvo. Práca Európskeho parlamentu, ako už spomenuli predrečníci, bola kľúčovou pri dosiahnutí dohody, ktorá zabezpečí integritu pri postupe, prístupe k životnému prostrediu a už mnohokrát pri inštitucionálnom procese, ktorý sa tu dial, sa dospelo k takejto dohode. Parlament preukázal svoje odhodlanie znižovať priemyselné znečistenie. Európska komisia môže skutočne prijať takýto kompromisný balíček v takomto znení? Je to kompromis, aby sme sa zhodli v druhom čítaní? Povzbudil by som parlament, aby prijal toto stanovisko v druhom čítaní. Ďakujem. Ďakujeme pánu komisárovi. A teraz sa presunieme k rečníkom, ktorí budú hovoriť za skupiny, politické skupiny v Európskom parlamente. Začneme pani Gardini za EPP. Máte na svoje vystúpenie dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V podstate som chcela poblahoželať nášmu spravodajcovi, pánovi Kamerovi, pretože je pravda, že sa nám podarí dosiahnuť výsledok a presne vieme, že kam smerujeme. Toto bola naozaj dosť taká e, riskantná záležitosť e, na zmierovací výbor, ale ja myslím, že tak ako podal pán komisár, každému je jasné, že to ide o veľmi zložitú oblasť podstate sa to celé začalo ešte v roku 1996 a toto je piatý, to je piatá výrazná zmena na tejto smernici. Čiže to samo o sebe hovorí za to, aké vlastne asi nedostatky táto legislatíva už od začiatku mala. A chcela by som vám pripomenúť, že potom sú tu nové členské štáty, ktoré musia čeliť ehm, rôznym súdnym konaniam za to, že nekonali a celé toto všetko vlastne znamenalo, že vlastne mnohí sa museli spojiť bez ohľadu na politické spektrum, bez ohľadu na hranice, bez ohľadu na inštitúcie a museli sme prijať pomerne veľmi e, zložité rozhodnutia. Ale tu dnes večer by som vám chcela vám pripomenúť, že sa nám podarilo dosiahnuť najlepší možný výstup, ktorý bude zabezpečovať aj konkurencieschopnosť, aj chrániť životné prostredie, aj zabezpečovať e, prácu v európskym priemysle na jednej strane a Máme tu teda smernicu, ktorá ustanovuje povinnosti, ktoré budú povinné pre všetky členské štáty, ale zároveň je tam aj dostatok flexibility, ktorá je takisto veľmi potrebná. A takisto toto prepracované znenie bude mať veľmi silný vplyv na zníženie administratívnych nákladov a verím, že aj z, budúc- z dlhodobého hľadiska to pomôže európskom priemyslu. Predseda, ďakujem pekne teraz za skupinu socialistov na 3 minúty, pani Úskok. Eh, herr talman! Jag vill börja med att eh, tacka Holger Kramer för att ha drivit på för en ambitiös... Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som eh, sa chcela srdečne poďakovať Holgerovi Kramerovi za túto prácu a predovšetkým za tie návrhy, ktoré prezentoval, pretože práca na tejto smernici bola mimoriadne dôležitou. Táto smernica sa týka 15 tisíc priemyselných zariadení, to znamená veľa pracovných miest, ale Zároveň e, je to aj e, podiel, má to výrazný podiel na tých emisiách, ktoré vplývajú na naše zdravie. Tento návrh je ďaleko od dokonalého, ale predstavuje naozaj jednoznačný e, pokrok smerom, ktorým sa chceme uberať. Ten problém, ktorý tu ešte stále zostáva, je, že máme príliš veľa výnimiek alebo odchylných úprav, ktoré, ktoré povolujeme aj napriek e, tomu, že dochádza e, k emisiám e, sirčitého dusíka. A takže toto je tiež problematické. Potrebujeme veľmi striktné a jednoznačné výnimky, ktoré musia byť upravené tak aby tu eh, panovala jednoznačnosť a aby sme dokázali zabezpečiť, eh, že de facto eh, takéto výnimky nebudú môcť byť naďalej predmetom zneužívania. Otázka najlepších dostupných technológií a tých referenčných dokumentov, to je mimoriadne dôležité. Myslím si, že tam priemysel sa dokáže patrične prispôsobiť a my musíme zabezpečiť, aby boli vytvorené predpoklady a podmienky na to, aby sme dokázali zaistiť, e, že e, tie priemyselné zariadenia, ktoré e, sú zdrojom najväčšieho znečistenia životného prostredia, aby sme im dokázali nejak pomôcť, ale aby sme zároveň zabezpečili, že bude lepšia realizácia právnych úprav tak, aby sme neumožňovali nejakú konkurenčnú výhodu pre tých, ktorí nepríjmu na tomto poli žiadne opatrenia. Musíme zabezpečiť, aby boli aj bezpečnejšie pracovné miesta, pretože musíme zabezpečiť, aby zabezpečiť, aby sme sa vyhli teda v situácii, ktorá bola niekedy dávnejšie vo východnej Európe. Ďakujem pekne. Teraz za liberálov pán Davis, minúta a pol. Ďakujem pekne. Holger Kramer, a, sme, a ja sme sa nevždycky zhodli z hľadiska ekologickej legislatívy, aj do akej miery by sa mala e, vyžadovať alebo dodržiavať. Ale v tejto otázke sme sa ocitli celkom blízko napriek e, faktu, že mnohé z jeho argumentov, ktoré tu predložili, boli dostatočne nacionalistické. To znamená, že vo vzťahu k tejto legislatíve E, sa týkalo osobitne Nemecka a Nemecko to uplatňovalo úplne zo všetkých najlepšie, najefektívnejšie než všetky ostatné e, štáty. A týmto, táto legislatíva teraz kladie Nemecko do konkurenčnej nevýhody v porovnaní s ostatnými štátmi. A toto je aspekt, ktorý sa týka mnohej ekologickej legislatívy, pretože tu musí byť rovnaká, rovna, taká príležitosť po celej EÚ. Keď chceme chrániť e, životné prostredie a nech nechceme, zabezpečiť, nechceme poskytnúť niektorým krajinám e, konkurenčnú výhodu. Teraz otázka je to, akým spôsobom prepracujeme takúto legislatívu. Nejako, nechceme ju uvoľniť alebo bezpečie bola menej prísna, ale takisto, pretože členské štáty jednoducho e, prestali, sa na to vykašľali a nerobili nič. Napríklad moja krajina takisto vonkoncom neurobila to, čo Nemecko. Čiže je potrebné presne urobiť záznam toho, že to, čo je v tejto novej legislatíve preto, aby členské štáty urobili to, čo sa od nich požaduje. Predseda, ďakujem pekne, pán Davis. Teraz na 3 minúty dávam slovo Eichhautovi za zelených voorzitter ehm, ik zal het iets korter houden want op dit moment. ďakujem pekne pán predseda eh, budem eh, troška stručnejší pretože ešte stále prebieha eh, zápas holandsko rugaj 3 jedna vedeme asi sa dostaneme do finále ale aj tak budem stručný pretože naozaj chcem vidieť ešte koniec tohto zápasu krátko k tejto smernici je to veľmi dôležitá smernica pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia pre všetkých obyvateľov EÚ A z tohto pohľadu som naozaj sklamaný. Teším sa, že kolega Davis eh, teraz eh, nasmeroval kritiku aj proti vlastnej vláde, pretože naozaj to je eh, práve tá, tá, tá, tá vláda, aj sú to aj vlády, ktoré porušujú tieto princípy. Napríklad fakt, že v súčasnosti v Anglicku napríklad tri, existujú tri centrály, ktoré spôsobujú väčšie znečistenie vzduchu e, v Holandsku ako ostatné zariadenia, ktoré fungujú na, práve na pôde Holandska. A to práve ukazuje, ako dôležité je to a ako cezhraničný charakter má táto téma. Holandsko, ale aj Nemecko naozaj veľmi dobre realizovali e, tieto e, veci. Zatiaľ, čo iné krajiny, menovite napríklad aj Spojené kráľovstvo, nerobilo celé roky nič Čiže je nevyhnutné e, tieto veci zlepšiť, je to úplne potrebné. A takisto aj na rade vystupovala napríklad Británia proti zlepšenia v tejto oblasti. Ja som za to, aby bolo, aby bolo prijaté isté zlepšenie ale je nevyhnutné, aby teda v Taliansku a vo Veľkej Británii e, sa e, riadili e, tieto elektrárne, ktoré idú na, na, na fosilné paliva, tak aby sa riadili podľa týchto striknejších pravidel. Hm, tak často počujeme zo všetkých strán, že je nevyhnutné vytvoriť rovnaké podmienky, ale keď ide o konkrétnu realizáciu, a keď ide o to, aby sme zabezpečili kvalitu ovzdušia, tak potom naozaj e, mnohé krajiny sa zariadia z piatočku a uviaznú na súčasnom stave. Je to naozaj polutovania hodné, nevyhnutné, aby všetky krajiny išli rovnakou rýchlosťou, potrebujeme rovnaké pravidlá, potrebujeme čistý vzduch a preto musíme hlasovať za takéto niečo. Ale je veľmi veľkým sklamaním správanie teda niektorých krajín, ale myslím si, e, že som už teraz ani nestihol ten zápas a Holandsko postupil. Veľmi pekne ďakujem. Kolega, ďalším rečníkom je pán Kalanán, má minútu a pol. Hovorí za európskych konzervatívcov a reformistov. Vážený pán predseda, dúfam, že pán Ekauts, ktorý dnes, názor, ktorý dnes večer predostrel možno súvisí s najlepšími futbalovými technikami, ktoré predviedlo Holandsko na, na pohári. Bohužiaľ, Anglicko tam už nie je, ale vráťme sa k téme. Chcel by som vzdať hold práci odvedenej na tomto komplikovanom legislatívnom texte, pretože bolo treba zapracovať všetky možné otienky politické, ideologické. A myslím si, že kompromis ktorý sa dosiahol, je, je nepriateľný, pretože nikto nedosiahol to, čo chcel. Je to jednoducho zmes, kaša a nikto nie je spokojný s takouto e, kašou a s takou, tým, takýmto textom. Možno, že sa zmierni to nešťastie neskôr pre niektorých parlamentných poslancov víťazstvom vo futbale, ale myslím si, že by sme mali celkovo nastaviť veľmi dobrú rovnováhu medzi životným prostredím a medzi tým, že vezmeme na zreteľ legitimné obavy, ktoré niektoré členské štáty naozaj majú, pretože sa obávajú, že ich priemyselné podniky sa budú musieť zatvoriť, len pretože niekto vyhlási, že to je zle pre životné prostredie. A čím sa nahradia takéto podniky? Už sme predsa prijali predtým legislatívu, ktorá nastoluje také prísne normy, že sa v Európe kvôli tomu zatvorili priemyselné podniky. Kto však zaplatí za takéto zatváranie? Je to vždy na poslednom mieste spotrebiteľ a ži- ochrana životného prostredia predsa nemá byť čím si, na čo doplatí spotrebiteľ. Ďakujeme pekne, pán Kalamán. Teraz za GUE NGL pani Ferrera 3 minúty. Pán Ferrera. Vážený. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, pán e, spravodajca, dámy a páni. Nová smernica vytvára e, e, náročnejší rámec pre jednotlivých aktérov na tomto poli. Chceme zabezpečiť takouto úpravou lepšiu ochranu životného prostredia, hlavne pre tie časti obyvateľstva, ktoré žijú v blízkosti takýchto priemyselných zariadení, respektíve žijú v oblastiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti takýchto zariadení. Keď tu teraz máme stanovené emisie, emisné hodnoty pre jednotlivé škodlivé látky a keď sa snažíme e, prispôsobiť jednotlivé zariadenia a nastaviť na takéto hodnoty a chceme to robiť aj prostredníctvom najlepších e, dostupných technológií, tak e, takto stanovujem veľmi dôležitý princíp. E, na to, aby sme zabezpečili ochranu zdravia a životného prostredia, potrebujeme mať efektívne pracovné a technologické postupy a je nevyhnutné využiť aj tie technologické znalosti, ktoré máme k dispozícii. Myslím si, že to sa dá využiť tak e, v oblasti e, emisí oxidu dusíka, oxidu síričitého, a je nevyhnutné príjmať ustanovenia, ktoré e, budú efektívne z pohľadu životného prostredia, ktoré budú aj legitimné a opravnené. Nejde tu o otázky len obchodné. A preto pri tomto druhom e, čítaní e, bol tu zamietnutý vlastne obchod s emisiami oxidov dusíka a oxidu siričitého No, my nechceme, aby bol teda merkantilistický postup, ale chceme, aby to bolo zamerané vyslovene na tie emisie a na tú škodlivú, škodlivý aspekt, aby sa to odvialo od toho. Keď ďalej pôjdeme takýmito globálnymi, eh, globálnym snažením, lebo budeme sa snažiť o globálne znižovanie emisí, tak je nevyhnutné, aby sme zabezpečili jednoznačnosť, aby eh, nepanovala nejaká fragmentovanosť na úrovni jednotlivých členských krajín je nevyhnutné zabezpečiť e, patričnú mieru prispôsobenia nových technológií. To, čo sa nám podarilo pri tomto kompromise, to nejde ešte dostatočne ďaleko. Sú tu isté výnimky, sú tu národné prechodné, teda, alebo prechodné plány pre jednotlivé členské krajiny. Je tu používanie týchto technológií a tu ide o to, aby sme opäť neohrozovali tie pôvodné ciele ochrany zdravia životného prostredia. Je nevyhnutné, aby členské krajiny aj naďalej mali ochranné opatrenia, ktoré budú silnejšie a striktnejšie a ktoré pôjdu nad rámec toho, čo je v tejto smernici. Predovšetkým to, čo už bolo povedané, pokiaľ ide o CO2 emisie a ostatné emisie. Chceme zabezpečiť trvalodržateľnú produkciu v jednotlivých krajinách a regiónoch. Je tu ten nový rámec, ktorý bol stanovený a ten je nevyhnutné doplniť e, komunitárnymi opatreniami a zabezpečiť modernizáciu technologických e, postupov, Takisto je nevyhnutné, aby e, výskum, aby tie možnosti e, verejného výskumu boli podporené tak, aby sme naozaj dokázali zabezpečiť v budúcnosti využívanie tých najlepších dostupných technológií. E, Ďakujem pekne teraz posledným rečníkom tejto časti. Rozpravy je pán Rossi za skupinu EFD. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Legislatíva, ktorá je pred nami, jednou z najdôležitejších počas tohto nášho legislatívneho obdobia parlamentu. Text prešiel výborom a prešiel napriek um, negatívnemu hlasovaniu um, Lígy Severu, pretože naše stanovisko k priemyselným zariadeniam a, a recyklácii, ktorá s, tom, ktorá je, s tým súvisí, tak e, v súvislosti s týmto došlo, ku, došlo k už e, veľkým zlepšeniam v priemyslu. A samozrejme, že priemysel musí si dať veľký pozor na to, ako pôsobí na svoje prostredie okolo, ale nesmieme um, ohrozovať európsky priemysel a keď chceme zlepšiť eh, prostredie, to nebude, nesmie byť eh, tak, že sa budú zatvárať nejaké zariadenia, ale sú tu aj tretie krajiny, eh, krajiny roz, roz, roz, rýchlo sa rozvíjajúce krajiny. Ich vš, ekologické normy tak sú skoro neexistujúce a podobne. Vieme, aké údaje dostávame z Číny a podobne. A keď budeme zatvárať a premiestňovať eh, podniky z Európy, to nepomôže nikomu. Ďakujem pekne. Teraz eh, prejdeme eh, do časti, kde hovoria rečníci za seba, nie za politické skupiny. Teraz pán Kakis, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Takže kompromis bol dosiahnutý e, s radou, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. A je to veľmi dôležité z hľadiska priemyselných emisí v Európe. Ja si myslím, že toto je úspešné z právneho hľadiska vzhľadom k vzťahu, vzhľadom k vzhľadom k tomu, aké sú tam dôležité ekologické vízy a zároveň najmä z pohľadu teraz e, hospodárskej krízy, takže sú, myslím si, že napriek tomu je to pomerne vyvážené. A keď sa pozrieme na situáciu v Grécku, tak e, došlo k e, veľkým úpravám, tak aby sme úpravom priemyslu, alebo teda rekonštruovať štrukturalizácii priemyslu, čo stálo tisícky pracovných e, miest e, a milióny eur boli využité na modernizáciu priemyselných zariadení, ale to boli obrovské ekonomické náklady. Otázka je, že či prinesú svoje výsledky. No, keď sa na to celkovo pozrieme, tak neviem, či sa zase až toľko veľa nového v tomto texte vyskytuje. E, takže my sa snažíme vlastne prijať e, také opatrenia, ktoré sú pomerne jednostranné. Určite to bude za sebou všetko prinášať obrovské náklady e, z regionálneho hľadiska aj z hľadiska z hľadiska aj vzťahu priemyslu k energetickému priemyslu. Takže keď chceme zlepšiť eh, environmentálne aspekty, musíme sa pozrieť na to, aká je situácia v každom jednom členskom štáte a pokúsiť sa robiť opatrenia, ktoré budú, eh, nebudú mm, eh, obrovských ekonomických alebo finančných rozmerov. Myslím si, že ten kompromis dosiahnutý je uspokojujúci celkovo. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Jo Lajne na po minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisár Potočník, vyslovene poďakoval tomuto parlamentu, že sme, tak, eh, že sme teda ostali a že sme sa tak pridržali dvomi nechtami to, to legislatívy a že sme prispeli k tomu, že došlo k výraznému posunu, hlavne pokiaľ ide o čistotu ovzdušia. A samozrejme veľká vďaka ide smerom na spravodajcu Holgerovi Holgera Kramera za tú prácu, ale takisto aj všetkým tým tieňovým, ktorí sa pridržali eh, tohto cieľa, eh, ktorý smeroval k zlepšeniu ovzdušia Európska agentúra nám predložila správu, ktorá poukazuje na to, že ešte stále sú tu niektoré neuspokojivé e, hodnoty, pokiaľ ide o emisie oxidu dusíka a oxidu siličitého. Vy, pán komisár, ste sám to spomenuli. Teraz dúfame, e, že touto novelizáciou aj vy dostanete e, do ruky isté nástroje, ktoré vám umožnia vykonávať kontrolu a my naozaj si želáme, aby tá implementácia bola realizovaná eh, veľmi konzekventne a aby eh, nedošlo k žiadnemu časovému skozu zbytočnému. Každopádne tá eh, smernica, ktorá predchádzala tejto úprave, je už 14 rokov stará a nové členské krajiny ako Polsko a iné, tým rozumiem, ale tie staré členské krajiny, tam mám menej pochopenia že za všetky tie roky e, bol ten pokrok tak nepatrný a tak malý a tie argumenty, ktoré sme viackrát počuli, či pracovné miesta, miesta náklady, dobre, je vždy nepríjemné a zle, keď sa čaká príliš dlho, lebo potom sa to e, zvalí, na, prevalí teda v jednu, jednu chvíľu a Čiže naozaj toto je veľký úspech aj napriek tomu, e, že tie veľké podniky e, sú isto istou, istou, istým spôsobom trpkopilulkou. El señor Tošenovský. Na jednu minútu má slovo pán Točenovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Určite je veľmi dôležité tlačiť na znižovanie emisí nebezpečných látok v priemysle. Tento proces je veľmi dôležitý. Na druhej strane ale nemal by prebiehať čisto administratívnou líniou pretože sa môže stať, že vplyvom ekonomiky a tlaku rôznych riešení by sme potom možno, že dosiahli pravý opak. A to, že dojde k zatváraniu podnikov, a k tým vzniknú ďalšie náklady, ktoré budú musieť potom riešiť vzniknuté problémy a tie sú oveľa horšie, než keď e, tu hľadáme to najlepšie riešenie. Nie som ani presvedčený o tom, že je možné tlačiť podniky len k hľadaniu a využívaniu najlepších technológií. Ja to vidím ako dôležitý mechanizmus hľadania toho najlepšieho riešenia tak, aby naozaj bolo možné znižiť emisie. Ja hovorím ako niekto, kto bol 16 rokov starostom a županom vo veľmi zložitej priemyselnej oblasti, kde sa veci museli veľmi ťažko riešiť v rámci diskusí. Gracias, kolega. Dos minutos para... Ďakujem pekne. Do dve minúty eh, má pani Pietikainen. Priemyselné Smernica o priemyselných eh, znečistujúcich látkach eh, platí aj pre prach, aj pre mm, NOx. Eh, a tieto všetky veci sú dôležité, pretože ovplyvňujú životné prostredie aj ľudské zdravie. A cieľom tejto smernice je, aby sa situácia v oblasti ovzdušia zlepšila pre kdekoľvek v Európe. Nie, je mi ľúto, že niektoré z týchto výnimiek naďalej pretrvávajú a neviem, že či teda tu robíme nejakú mm, službu nášmu priemyslu alebo zvýšeniu konkurencie schopnosti. Práve naopak si myslím, stratégia EU e 2020 e, hovorí o tom, že sa chceme sústrediť na e, zelené technológie, optimalizácie zdrojov a podobne. No a potom druhá vec, e, čo mi chýba v tomto návrhu, je, sa týka pôdy. A myslím si, že takisto nedosahujeme žiaden pokrok v otázke znižovania emisí alebo nových noriem emisí. Ja viem, že je to veľmi ťažké pretlačiť, ale verím, že komisár sa posnaží dobrá vec v tomto kompromisnom návrhu, s čím som teda ja spokojná. E, to je v súvislosti s najlepšími osvedčenými postupmi. To znamená, že um, sa tu znižuje teda počet e, rôznych e, výnimiek ale táto smernica celkovo umožňuje členským štátom mať prísnejšiu legislatívu, osobitne z hľadiska skleníkových plynov. A verím, že komisia aj v budúcnosti, keď bude sa robiť prepracovanie smernice um, alebo revízia smernice, zavedie takisto alebo aj emisie CO2 pretože to takisto musí dostať pod kontrolu, to je dôležité. Predseda, ďakujem pekne pani Pietikejnen. Teraz na jednu minútu dávam slovo pánovi Pavlovi Pocovi. Pokovi. Pocovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, milí kolegovia, chcel by som vyjadriť obdivu eh, pánovi spravodajcovi Kramerovi za neuveriteľnú prácu, nielen odbornú, ale predovšetkým vyjednávaciu, pretože dosiahnuť takýto vyvážený výsledok eh, takejto komplexnej legislatívy je takmer na ľudský výkon. Nová smernica konečne zjednotí postupy, ktoré sú uplatňované v Európskej únii a prispeje k zniženiu administratívnej záťaže. Takisto ukončí nejednotnosť uplatňovania predpisov v členských štátoch. Takisto aj v mojej krajine vnímam určitú nespokojnosť občianských iniciatív a regiónov s výsledkom regio- rokovaní trialógu, ale zároveň je mi jasné, že aj keď sa Európskom parlamentu nepodarilo pretlačiť všetky svoje požiadavky a pripomienky, do kompromis, ktorý bol dosiahnutý, bol silný a bude naozaj prinášať eh, zlepšenie životného prostredia a znižovanie emisí, a to nielen v Európe. Prechodom dobia pre veľké technologické jednotky do určitej miery spomalia proces modernizácie, ale zároveň poskytnú jednotlivým národným ekonomikám, ktoré sú závislé od eh, uholnej energetiky, umožniť eh, alebo prispôsobiť sa postupne novým podmienkam. Uvažovalo sa takisto o záchrannej sieti, ale Európska komisia bude musieť v pravidelných intervaloch jednotlivé tieto emisné limity prehodnocovať eh, a vytvárať, eh, sa vznikne eh, spoločný emisný etalón. Boli takisto zavedené aj striktné pravidlá pre uplatňovanie najlepších technológií osvedčených, preto po zajtrašom hlasovaní príde takisto čas aj na zodpovednosť úradov a takisto bude musieť tlačiť aj komisia, pretože kompromisné zdenie smernice je základom a skutočný úspech bude závisieť až na postupnej implementácii členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega, teda na minúty pán Sonik. Súrovšie zásady zasady dotyczące emisji v przemysłowych. Ďakujem pekne, pán predseda. Emisie z takýchto priemyselných e, prevádzok e, by mali byť e, obmedzované. To je hlavný cieľ tých zmien, ktoré sú súčasťou tohto legislatívneho návrhu. Náš návrh má, predpokladá istú kľúčovú úlohu týchto podnikov, pokiaľ ide o zlepšovanie aj ovzdušia a znižovanie emisí tieto právne úpravy sa budú týkať a budú pokrývať oveľa viac e, tých zariadení, ako sú len e, tie pôvodne uvažované. Energetický sektor má svoje špecifika. E, nemáme žiadnu jednotnú energetickú politiku. V Polsku z 75% sme závislí na uhlí, v našej časti Európy, teda konkrétne v Polsku, ale tam sú teda aj iné krajiny okolo, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii. V takomto kontexte by bolo vhodné a dobré, keby členské štáty mali možnosť zavádzať isté národné prechodné plány. To znamená, keby boli stanované isté nižšie hodnoty eh, pre emisie to nie je tak prísne. E, čiže právna, právne úpravy mali zohľadňovať aj isté lokálne alebo miestne e, špecifika, takisto napríklad aj hospodárskú situáciu. Mali by sme e, si stanoviť ciele, ktoré by bolo možné dosiahnuť na úrovni všetkých členských štátov. V kompromisnom texte sa hovorilo aj o tom, že mnoho členských štátov, e, napríklad z dôvodu geografickej polohy, nie je schopných zabezpečiť a dosiahnuť e, isté konkrétne ciele. Ďakujem pekne, pán Sonik. Teraz kolega Gierek na jednu minútu. Sme dostosovavče. Přijenče raportu pana Kramera postaví przeciw Výbor pre životné prostredie neprijal niektoré zmysluplné návrhy. V prípade, že by sme sa rozhodli teraz schváliť e, správu pána Kramera, tak e, potom by sme sa dostali do ťažkej situácie. V Polsku napríklad v prípade prijatia takejto právnej úpravy od 2018. by e, mnohé inštalácie, mnohé zariadenia museli znížiť eh, svoj výkon výstupný. A to predstavuje veľký eh, problém. A potom od 2020. polské elektrárne eh, budú musieť ísť na polovicu výkonu. 50% výkonu budú musieť zredukovať. Čiže je nevyhnutné takéto niečo zamietnúť, pretože to by viedlo k tomu, že to nebude udržateľné a že príde k deformácii konkurencie. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz e, Ďakujem pekne, pán predseda. E, konečná dohoda, ktorá sa týka prepracovania smernice o priemyselných emisiách, je viac než priateľná a ja vítam snahu o kompromis. Tento záverečný balíček preberá stanovisko, ktoré som ja spolu s kolegami z výboru Envy obhajovala. Cieľom tohto textu bolo vytvoriť ambicióznu, ale zároveň aj realistickú legislatívu. Poprvé zachovať určitú pružnosť pre podniky a príslušné úrady, aby mohli poskytnúť určité výnimky. Takisto aj vítam novú verziu znenia pretože predtým sa to obmedzovalo na niektoré konkrétne priemyselné odbory, teraz je to trochu priechodnejšie. Ehm, takisto je treba povedať, že táto dohoda zabezpečuje lepšiu náväznosť na smernicu ETS a takisto zo smernice vypadla myšlienka vytvárania obchodu e, s kvótami, emisnými kvótami e, NOx. Takisto sa to týka ustanovení ustanovení pre pôdu. Táto smernica je celkom ešte nedokončená. Táto dôležitá problematika sa bude riešiť až v tých štátoch, ktorých sa to týka a majú príslušnú legislatívu. Zajtra bude parlament schvalovať ehm, výsledok ehm, aj tri, z trialógu. K tomuto všetkému sme urobili všetko preto, aby sme zabránili tomu, aby sa to dostalo do zmierovacieho konania, pretože tento text je dôležitý tak pre politiku životného prostredia, ako aj pre priemysel. Predseda, ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu slovo má pani Tikau. Prezidente, direktíva privind emisiile industriale vizează reducerea emisiilor poluante de la... Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že je treba znížiť priemyselné emisie, pretože je mnoho firiem v Európskej únii, ktoré znečistujú životné prostredie. Všetky takéto hospodárske subjekty však musia podľa, podliehať istému schvaľovaniu a musia začať aplikovať najlepšie dostupné technológie. Povolenie k prevádzkovaniu však musí byť prevádzana investičným plánom, aby hospodárske subjekty modernizovali svoje prevádzky a znížili emisie. Myslím si, že takéto kroky musia byť harmonizované, pretože smernica musí zároveň dať dostatok priestoru na to, aby priemysel bol modernizovaný, a ale priemyselná produkcia a pracovná sila, aby mohla dobre fungovať tu v Európe. Zároveň treba znížiť znečistenie, lenže komisia musí sa obratiť na parlament a členské štáty EÚ už v ranných fázach, keď nastavuje stropy emisií. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, Adriana. A posledným rečníkom v tomto kole je pán Marcinkievič na dve minúty. Áno, pán predseda. Rád by som sa teraz venoval dvom aspektom 3-2. To je prvá vec, to je konečný výsledok eh, prvého semifinále. A teraz eh, druhá vec, druhý aspekt konkrétnych smerníci. Budeme realizovať energetickú stratégiu, preto sme spokojní eh, s tým, čo sa tu navrhuje, pokiaľ ide o emisie priemyselné. V Polsku 90 energií a tepla je eh, vyrábaných alebo je vyrábané z uhlia. Polsko je tým pádom nezávislé, pokiaľ ide o energetickú eh, bezpečnosť. Ešte dlho budú u nás eh, platiť prechodné opatrenia, alebo teda isté výnimky, pokiaľ ide o emisie oxidu dusíka a oxidu oxidu do roku 2014 máme záväzok a máme povinnosť e, prestavať 30 elektrární a zmodernizovať, e, zefektívniť. A potom v nadchádzajúcich rokoch budeme nútení stavať moderné energetické bloky v rámci starých zariadení, e, ktoré zvýšia účinnosť a ktoré znižia emisie. Chceme zabezpečiť samozrejme diverzifikáciu, pokiaľ ide o e, paliva energetické. Chceme teda diverzifikovať a ešte okrem toho by som rád doplnil, že pokiaľ ide o energetický a klimatický balíček, Polsko sa zaviazalo k jeho realizácii a do roku 2020 tým e, pádom musíme nastúpiť na cestu obnoviteľných energií a musíme zvyšiť e, podiel týchto energií o 20 a samozrejme musíme znižiť aj emisie CO2. Ďakujem pekne, pán Marcinkievič. Máme tu štyroch kolegov, ktorí teda zachytili oko predsedu. A prvý z nich na jednu minútu je pani Rojtová. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Som presvedčená, že kompromis, ktorý bol dohodnutý medzi Radou Európskym parlamentom, je rozumným riešením ambicioznej revízie integrovanej prevencie a obmedzovanie znečisťovania vzduchu emisiami v Únii. Vychádza z dosiahnutej politickej dohody za českého predsedníctva na dočasných výnimkách pre existujúce zariadenia, ktoré veľmi nutne potrebujú čas a zdroje pre svoju obsiahlú modernizáciu. A to určite nie je ľahká úloha v podobe hospodárskej krízy. Ako lekárka ja by som samozrejme privítala razantnejšie zníženie emisných e, kvót, ale to sa jednoducho nedá v praxi tak rýchlo realizovať. Som rada, že došlo k dohode s priemyslom a že existuje národný plán Českej republiky na postupné znižovanie emisných miestnych štruktúr tak, aby boli do 10 rokov splnené nové limity. Obávam sa, že prijatie ďalších návrhov nad rámec ťažko dohodnutého kompromisu by celú revíziu smernice pochovalo na ďalšie roky a aby som sa obral všetkým tým, čo rokovali. Gracias. Tiene la palabra ahora. Ďakujem pekne. A teraz e, pán

podstatou takejto zmeny. My musíme nevyhnutne znižovať byrokraciu a musíme e, zabezpečiť efektívny priebeh tejto, tejto snahy. Musíme mať e, kompaktnú e, legislatívu, ktorá stanoví správne hodnoty. Musíme zefektívňovať toto celé, celú túto oblasť. Potrebujeme ale objektívnu kontrolu, ktorá zabezpečí, že budú dodržiavané stanovené kvóty a emisie nové technológie, technológie ako aj e, niektoré opatrenia, ktoré boli prijaté, prispeli k 12% znižovaniu emisí. Musí sa odvetie pridať aj k takýmto ambiciozným cieľom. Toto bude mať za následok zlepšenie stavu životného prostredia a takisto nakoniec zlepšenie hospodárskej situácie. La palabra ahora el señor Marinescu. consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. se elimină diferenele dintre statele membre tento text je veľmi dobrým pretože eliminuje členskými štátmi Takisto aj z, boli zavedené také zariadenia pre eh, podniky, ktoré nevyhovujú normám my sme zaviedli minimálne normy, ktoré musia rešpektovať všetci operátori v Európskej únii. Výnimky eh, je možno zaručiť s, s limitným hodnotám a tieto výnimky sú v tých prípadoch, kde náklady presahujú alebo sú, nie sú vyvážené vo vzťahu k prínosom pre životné prostredie. Takisto aj ekonomické prínosy musia byť vzané do úvahy nie len e, ochrana životného prostredia. Rečník nedokončil. Rečník hovorí, že pani naznačuje, že by chcela sa ešte vyjadriť, pani Korhola. Táto dôležitá e, časť legislatívy bude zatienená Eh, legislatívnym balíčkom do eh, roku 2018, preto, čo je veľmi škoda, pretože by to, to je nek- A toto všetko vlastne mm, je predmetom um, výboru Envy a jednoducho mm, podniky podľa tohto budú musieť investovať do toho, ktoré um, pre e, predseda prerušuje rečničku, že tlmočníci vás nestíhajú tlmočiť. E, Nevieme, keď tlmo, hovoríte pre seba, potom e, prosím vás, skúste spomaliť trochu. Čiže podniky budú musieť byť niektoré zavreté a to bude všetko stať obrovské prostriedky. Takže je dôležité prijať taký kompromis, aby bol dostatočná, dostatočná flexibilita pre všetky podniky a aby aj tie náklady pre tie podniky, ktoré musia byť e, uzavreté, takisto boli zakomponované do plánov, pretože aj zase náklady na obchodovanie s emisiami sú už veľmi vysoké, takže aby sa neobchodovalo s emisiami NOx. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Týmto sme ukončili rozpravu eh, Catch aj spontánnu rozpravu. A teraz by som dal slovo pánovi Potočníkovi, mm, aby reagoval na jednotlivé vyjadrenia poslancov aj na rozpravu. Ďakujem pekne, pán predseda. Sú tu niektoré veci, ktoré nám umožňujú teda riešiť otázky životného prostredia, aby predovšetkým eh, neslobodno že, že najlepšie tie e, e, posvedčené postupy alebo ich uplatňovanie, to všetko musí byť veľmi dobre e, odôvodnené. A veľké zdroje nečisťovania, teda aj spalovacie zariadenia, tie budú musieť uplatňovať veľmi najlepšie technológie do roku 2025 alebo budú musieť byť zavreté možno, že vy viete o tom, že, že náš návrh tu bol Všetky tieto, úspe, e, všetky tieto veci, ktoré sa týkajú aj verejnej transparentnosti, e, spôsobujú, že môžeme teda, alebo nám umožňujú postupovať pred. Komisia určite je pripravená e, pomôcť v tomto implementačnom procese všetkým, ale ja som už viacerokrát povedal, že ja nie som, e, respektíve nebudem váhať spúšťať konanie, keď bude nedodržaná legislatíva a dokážem to aj ešte v prvej polovici môjho mandátu a myslím si, že veľmi dôležitým argumentom je, aby boli rovnaké podmienky pre všetkých. Čo sa týka hospodárskej súťaže, samozrejme, že e, musíme dbať o to, aby bola hospodárska súťaž v Európe, ale zároveň chceme, aby Európa konkurovala s Číne ale nie tak, aby sme z, to šlo za cenu ich znižených hodnot e, alebo s noriem životného prostredia. Už e, dnes sme svedkami, e, že mnohé podniky musia vlastne zatvárať svoju prevádzku práve preto, že mali nedobré ekologické podmienky. Avšak e, je jasné, že je potrebné zabezpečiť investície tak, aby boli zakomponované do investičných plánov. A keď chceme získať e, technologickú výhodu, musíme takisto aj uznať, že návrh e, komisie podstatne nemení zase tu ten režim alebo to, čo bolo navrhnuté v pôvodnej smernici roku 1996. To prvá revízia vlastne prišla po dvoch rokoch, eh, kde prebiehalo veľmi silné pripomienkové konanie po jednotlivých členských štátoch a čo sa týka uplatňovania najlepších osvedčených postupov, teda Best Available Technology, tým treba byť tiež opatrný. My potrebujeme politiky, ktoré budú podporovať priemysel od rôznych eh, stratégie, rámcových programov, program pre zlepšenie konkurencie schopnosti, inovácií, štruktúrálne financovanie a tak ďalej. Máme množstvo e, prostriedkov, takže keď to chcem zhrnúť e, z toho, čo som dnes počul, e, lepšie životné prostredie, zabezpečiť, životné, zabezpečiť pracovné miesta, znížiť náklady, pri, znížiť počet výnimiek, prísnejšie pravidlá, viac flexibility a zabezpečiť vyváženosť jednotlivých záujmov zúčastnených strán. Toto vlastne prináša kompromis. Faktom je, že ideme pred a faktom je, že ideme pred správnym smerom a to vo smere k lepšej, kvalitnejšiemu životu, zdravšiemu životnému prostrediu, spravodlivejším podmienkam pre priemysel a s tým my pre inovácie. Myslím si, že návrh, ktorý je na stole, ktorý um, ehm, vynik vynikajúco spracoval spravodajca, si, vyžadu, si zasluhuje vašu podporu, určite má podporu komisie. Gracias, con la intervención del ponente señor Kramer, que tiene dos minutos para ello. Ešte spravodajca má pán Kramer dva minúty mm, slovo. Ja, jetzt haben wir's. Dank, Herr Präsident. Äh, Ďakujem pekne, pán predseda. Äh, tri veci sa udiali, zatiaľ čo sme mali túto rozpravu. Äh, je jasné, že Európske mužstvo bude majstrom sveta Uvidíme, kto to bude. Nebudem teraz preferencie žiadne prezentovať. Po druhé, Nemecko dostáva komplimenty zo Spojeného kráľovstva. Chris Davis, ďakujem. Nie je to každý deň. To je dobre poznamenať. A po tretie, svet ešte stále v poriadku. Aj pokiaľ ide o zelených, pre nich je dôležitejší teda futbal, ako je životné prostredie kolega už odišiel holandský, ale tak, každopádne ďakujem aj za jeho vyjadrenie. Chcel som ešte dva aspekty k tej rozprave, ktorá práve prebehla, ktorú som mal tú čest sledovať. Poprvé chápem všetky tie obavy a e, veľmi dobre chápem to, čo hovoria e, kolegovia z východnej Európy. Ja ako bývalý východný Nemec som tak z polovice východný Európan a chápem, e, že nie každý krok smerom k lepšiemu životnému prostrediu, ktorý bol realizovaný v tých starých členských krajinách, že je možné ho dobehnúť teraz na úrovni nových členských štátov. Je nevyhnutné si dovoliť zlepšovanie životného prostredia, to je pravda. Mať má teda tú možnosť ale treba zohľadniť každopádne aj inú východiskovú situáciu, v ktorej sa nachádzajú jednotlivé členské štáty pri takýchto snahách. Po druhé, ten argument, ktorý hovorí o používaní e, najlepších e, dostupných techník, e, že ten znižuje konkurencieschopnosť voči napríklad v Číne, to je nesprávny argument. Priemyselné procesy v Ázii sú každopádne lacnejšie, ako je to u nás. A my túto konkurenciu zvládneme len v takom prípade, kedy vo všetkých eh, priemyselných odvetviach eh, nasadíme eh, takéto najlepšie dostupné techniky. Keď to nespravíme, tak príde ku strate konkurenceschopnosti. Nikto nežiada o to, aby boli zatvárané niektoré zariadenia z, no, z, na, z noci na deň, aby niekto pridal z nuly na 100 za, za chvíľočku úplne, za, za, za, za pár sekúnd. Ale každopádne takáto E, smernica zabezpečuje zrovnoprávnenie nielen na úrovni e, priemyslu a politík, ale aj na úrovni e, hospodárskej súťaže. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pánovi Kramerovi za túto vynikajúcu prácu. Uzatváram rozpravu a zajtra sa uskutoční hlasovanie. Ďalej, bod ďalší rokovania, ten je zároveň posledným bodom dnešného